105, odsek 6, e, predseda výboru konferencie predsedov výborov povedal, že neboli tu žiadne námietky voči odporúčaniu výboru EKON e, byť proti delegovaným aktom. Ak nebudú znesené politickou skupinou alebo aspoň 40 poslancami 24 hodín námietky, odporúčanie bude považované za schválené, inak ehm, nebude, bude, sa bude o tomto návrhu odporúčania hlasovať a odporúčanie je k dispozícii na ehm,